čiže môžeme to takto považovať za schválené. Takže ďalšie hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Správa zvievka. Stimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Prijaté. Správa Svoboda. E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Ešte raz správa Svoboda. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Melo. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Wilmot. Najprv dostanú slovo spravodajcovia, teda eh, Wilmot a Líze. Takže kolegyňa Wilmot. Keďže toto je druhé čítanie, takže hlasujeme iba o pozmeňovacích návrhoch a táto dohoda už e, sa dlho pripravovala, minimálne 5 rokov na to trvalo, kým sme sa dostali až sem. Som veľmi rada, že mám z celého parlamentu veľkú podporu. Ide o zabezpečenie bezpečnosti pacientov a inovácie. A mňa veľmi uh, mrzí, že sa v tomto parlamente sa rozhodla nepodporiť to, čo zvyšuje bezpečnosť pacientov v celej EÚ, takže môžete sa hambiť. Ďakujem pani kolegyňa Vilmot, teraz pán kolega Líze. Takže už mi ide mikrofón. Eh, ja by som si dovolil nakrátko len eh, vyjasniť k priebehu tohto hlasovania. Obyčajne pri, tom, eh, pri tej dohode v druhom čítaní nemáme nejaké hlasovanie, ale teraz UKIP dala návrh na zamietnutie, ani nie EFDD ako celok. A prakticky som aj vďačný, pretože dnes, keď sme diskutovali aj o Brexite, máme opäť príležitosť ukázať, ako jednotný je tento parlament proti myšlenkám UKIPu. Sme proti My schvalujeme niečo, čo je pre jednotný trh, čo najlepšie pomôže a chráni pacientov v celej Európe. A ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme sa dostali do tohto bohu. Áno, samozrejme, komisii, Glenis Wilmot, ale chcem povedať ešte jedno slovo k tomu, E, teda chcem povedať niečo e, tým e, pracovníkom, ktorí pracovali ďaleko nad rámec tých, tých bežných očakávaní. Takže áno, ak odmietnete pozmeňovací návrh, podporujete tento výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Líze. Budeme hlasovať o návrhu na odmietnutie stanoviska rady, takže menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Nemám žiadne ďalšie pozmeňovacie návrhy, takže e, stanovisko rady je schválené, druhé čítanie e, parlamentu je ukončené. Teraz správa Líze, e, rovnaká, rovnaká problematika, takže najprv o stanovisku zamietnúť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania zamietnuté. Aj tu nemám žiadne ďalšie pozmeňovacie návrhy, takže stanovisko rady je schválené, druhé čítanie je v Európskom parlamente ukončené. Teraz správa GIL. Najprv návrh zamietnú, teda zamietnú návrh komisie, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasovanie o predbežnom, predbežnej dohode bude menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Petra Ješka. Hlasujeme o predbežnej dohode. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. Takže prvé čítanie je ukončené. Správa Olbricht. E, menovité Čiže potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. No, prijaté. Ďalšia správa Olbricht. Máme tu pozmeňovací návrh 1 a 2. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Olbricht, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. E, správa Ashworth. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací 26, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 e, za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. 33, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. E, hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. 34 za, proti, Zdržali sa e, zamietnuté 5. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté 1 za, a to je, pardon, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. koniec hlasovania. Zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 17 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Takže 37, e, pôvodný text v šiestich častiach. Prvý, ča, prvá, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá, za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, proti, takže to si preveríme. Štvrtá časť, ehm, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Piatá časť. Niečo ešte k rokovaciemu poriadku? Nie, dobre. Takže, 5, piatá časť. Pán kolega Rubik. Pán predseda, chcel som vám povedať, že 37.1 bolo zamietnuté. Tam ide o tú General Allowance a Publishing a preto si myslím, že som toho názoru, že Peťka už nie je prípustná. Pán kolega Rubik, som toho názoru, že ten návrh je prípustný. Jednotka bola prijatá. Zatiaľ sme prijali všetky štyri časti der Änderungsantrag 1... Pozmeňovací návrh 1 zelených je zamietnutý a teda sme postupili ďalej s deviatkou, 17 a teraz originálnym textom. A v ňom sme prvé štyri časti všetky prijali a teraz je piata časť. O tej dávam hlasovať. Kto je za? Proti? A preveríme si. Takže otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Šiesta časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Po odseku 37, návrh 10, eh, menovité hlasovanie otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 41 pôvodný text je za, proti. Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale preveríme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Takže prosím lepšie dvíhajte ruky, to mi dosť pomôže. 36, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa prijaté 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté 47 pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, Zdreli sa prijaté. 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 20 za. Preveríme 19. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 20 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 21 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 22, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 23 e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39, 28, preveríme, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 39 e, menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 12 menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 40, takisto menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovaní. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58, pôvodný text, takisto menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. si návrh 41. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Dvojka 13 v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté celé uznesenie, tak ako bolo pozmienené doplnené v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Dostávame sa k správe Gajer. V menovitom hlasovaní hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa Negresku. Menovitom hlasovaní. Kvalifikovaná väčšina je potrebná. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa Fernández. V menovitom hlasovaní takisto kvalifikovaná väčšina je potrebná. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa Moraeš. V menovitom hlasovaní otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa z Argentíny v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa z Dechovsky. Menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa V Menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa Grapíny. Menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz sa dostávame k námietkám podľa článku 106, pokiaľ ide o geneticky modifikovanú kukuricu, menovito hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz sa dostávame k správe kolegyni Valenciano a kolegu Diaz de Mera Garcia Consuegru 23 pôvodný text e, o hlasovaní v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. E, bola vyslovená žiadosť o preverenie v druhej časti, takže hlasujme, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 59, pôvodný text na dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Uznesenie ako celé, tak ako bolo pozmenené a doplnené v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Äh, kolegyne, kolegovia, tým rýchlym hlasovaním sme ušetrili čas a chcem, aby ste e, to uctili takým spôsobom, že bezodkladne opustíte snemovňu, ak nechcete počuť tie ďalšie vystúpenia hlasy a že nebudete tu sa ďalej zdržiavať a teda baviť a nebudem zatiaľ menovite kolegov prosiť, aby ukončili takéto rozhovory v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 kolega Gramo, a pán kolega Kramer. Pán kolega Graf Lambsdorff. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Pán kolega Graf Lambsdorff. frau kollegin hautala!